señor presidente. Pán predseda. Buenas tardes, colegas. Dobré popoludne, kolegovia, priatelia. Otvárame zasadnutie. Najprv vám eh, rozdistribujeme zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia. Žiadna pripomienka k tejto zápisnici? Nie. Takže tým pádom je to schválené. V súlade s rokovacím poriadkom a s programom schôdze najprv začneme s vyhláseniami vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničnú politiku a pre zahraničnú veci a bezpečnostnú politiku pod predsedničku komisie pani Ashton o nedávnom zemetrasení na Haiti. Takisto sa vyjadrí komisár de Gult, ale najprv teda má slovo pani Catherine Ashton. A ja by som ho najprv chcel aj privítať eh, na základe eh, širokej spolupráce, ktorú sme mali v rôznych eh, oblastiach a chcem jej zaželať všetko najlepšie pre výkon jej mandátu. Máte slovo, pani uh, Ešta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za vaše milé slova. Vážení poslanci, požiadala som to, o, to, o túto rozpravu, aby som mohla poinformovať eh, vašu snemovňu o situácii v Haiti eh, po hroznom eh, zemetrasení z 12. januára.